Can you take your seats? Prosím, zaujmite miesta. Session. I know that we have early... Začíname skôr, ja to viem. 14.30. Z mnohých dôvodov, e, napríklad nazvime to efektívnosťou, začíname skôr. Ak ste pripravení a máte kartičky, e, začneme hlasovať? Nie. Najprv hlasujeme o stanovisku o e, globalizačnom fonde pre Air France. Je to elektronické hlasovanie. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa to 29 hlasmi jeden bol proti. Druhé hlasovanie, druhé písmeno, Európsky globalizačný fond pre uspôsobenie sa dopadom globalizácie. Ide o technickú pomoc iniciatíva na iniciatívu komisie. Hlasujme, prosím. Je to EGF, druhá časť. 32 hlasov za, 1 proti. Pokračujeme ďalej. Čo nám tu ešte ďalej zostáva? Yes. Uh, Ďalšie hlasovanie sa týka ústnej otázky. Ide o pracovné podmienky uh, v zložitých zamestnaniach. Výsledok stretnutia koordinátorov. Kto ste za? Pozmeniaci návrh číslo 1 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeniaci návrh číslo 2 za Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pardon, e, preveríme si pozmeňujúci návrh číslo 2. Hlasujme. Končím hlasovanie o dvojke. Prijíma sa 21 hlasmi. 16 sú proti. Záverečné hlasovanie k návrhu tejto ústnej otázky, tak ako sme ju pozmenili. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 37 hlasmi za 0. Nikto nebol proti. But why don't I have a vote in this? Okay. Thank you. Um... Takže teraz hlasujeme k stanovisku pána Beckera. Ide o štatút sociálnych a solidárnych podnikov. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 15 kompromis za, proti, Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 36 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 37 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Preveríme si pozmenujúci návrh 37. Hlasujme. Končím hlasovanie k 37. Prijíma sa. 22 za, 18 proti. Kompromis 7 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 6 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeniť si návrh 44 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 56 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 18 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci na 65 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa niekto proti, eh, pardon, prijíma sa. 79 a po častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Tretia časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 19, za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 92 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Pozmieci na 96 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 14 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 99 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 20 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 103 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 17 za. Proti Nevidím tu reakcie. Proti zdržal sa niekto. Príjma sa. 109 za. Proti zdržal sa niekto. Príjma sa. si návrh 110 za, proti, zdržal sa niekto, Príjma sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, Príjma sa. Pozmenujúci návrh 115 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 121 pozmenujúci návrh za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Úvodné ustanovenia, kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 21 za, prepáčte, 20 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 22 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, 24 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 26 za, pardon, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 27 za, proti, Preveríme si 27. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 28 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 29 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 30 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. A potom návrh stanoviska v pozmenenom znení. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. 40 sú za, 3 ste proti. Teraz ďalej Pre teraz prejdeme k vypočutiu, kde ide o transparentné a predpovedateľné pracovné podmienky v Európskej únii. V prvom rade by som rada uvítala všetkých účastníkov, najmä našich hostí, odborníkov, ktorí sa podelia o ich názory tu s nami eh, počas tohto vypočutia. Bohužiaľ, nie je tu prítomná pani Casasbá Munde, nemohla prísť eh, z nepredvídateľných príčin. Takisto pán Benio nemohol prísť kvôli štrajku eh, leteckých spoločností z posledných dní. Komisia prijala návrh o transparentnom a iných a predpovedateľných pracovných podmienkach v EÚ. E, minulý rok to bolo. Ide tu o rôzne výzvy, hodnotenie e, príslušnej smernice verejných konzultácií k Európskemu pilieru sociálnych práv, kde sa vyzdvihli priepasti, e, rozdiely medzi aký a nedávnym vývojom na pracovnom trhu. Toto sa zdôraznilo i v uznesení parlamentu v januári 2017 o sociálnom pilieri. Nad rámec tohto uznesenia z júla 2017 k týmto pracovným podmienkám v zlých e, podmienkách parlament vyzval, aby sa e, e, revidovala smernica o písomnom stanovisku. Navrhovaná smernica by navrhla túto smernicu e, zabezpečujúc transparentnosť a, a zapojenie rôz, nového zoznamu minimálnych práv pre pracovníkov. Návrh komisie tiež zavádza definíciu pracovníka na základe vytvorenej judikatúry e, Súdneho dvora EÚ. Dnešné vypočutie sa bude, stane súčasťou práce, práce Európskeho parlamentu na tomto poli. A ako si uvedomujeme v tomto výbore, má to veľký e, verejný význam. Spravodajca, e, e, pán Calvé e, Chambon, i ďalší sa pripravili na túto tému osobitne potom, pokiaľ ide o e, dopady na základných zainteresovaných e, aktérov. Na to sa treba zameriavať. Teraz by som rada predstavila našeho prvého rečníka. Je ním pán doktor Rolf Gleisner, riaditeľ pre sociálnu a zdravotnú politiku z e, obchodnej komory Eh, Rakúska. Vy, pán Gleisner, máte teraz slovo eh, na vašu prezentáciu. Nech sa páči. Ďakujem vám za tú čest, že dnes môžem prezentovať postoj eh, rakúskej ekonomiky. Budem hovoriť v Nemčine, hoď moja prezentácia je v origináli v angličtine. Pôjdem podľa jednotlivých článkov smernice tohto návrhu. V prvom rade sa ten návrh odlišuje v, do veľkej miery od tej dokazovacej smernice a začína to samozrejme s polom pôsobnosti. Doteraz tu boli výnimky, ktoré sa škrtli. Riešia sa tu teraz aj krátkodobé E, pracovné e, zväzky, rôzne prázdninové, hostovské, e, niekoľkodňové, krátkodobé pracovné zväzky. A my si myslíme, že tá námaha je neprimeraná, pokiaľ ide o povahu pracovného vzťahu. My by sme boli za to, aby tie pracovné pomery, ktoré netrvajú dlhšie ako mesiac, sa vyňali aby aby zostali e, vyňaté. Ďalej dôležitý rozhodujúci bod, menovite e, definícia zamestnanca e, pracujúceho. Tu v tej smernici dochádza k zmene paradigmy. Najprv tu definujeme, alebo teda poprvýkrát sa v Európe definuje zamestnanec, no doteraz sa používali národné pojmy, pretože asi nie je dôležitejšia hranica medzi zamestnancami a SZČO. Tu je veľmi dôležitý tento rozdiel nie len v pracovnej oblasti, takisto v daňovej oblasti a ďalších iných. Zdôvodňuje sa to tým, že tieto prekerné, neštandardné pracovné formy narastajú a keď sa pozrieme na určité štúdie z vašej dielne, tak treba povedať, že neštandardné e, formy zamestnania stagnujú alebo dokonca e, klesajú od, od e, zväzkov na alebo čiastočných úväzkov. Odvolávajú sa tu na rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ktoré z nášho pohľadu nie sú jednoznačné E, jeden rozsudok je dokonca starší a týka sa voľného pohybu e, pracujúcich a ďalšia sa týka e, osôb, ktoré sú len na rovnakej úrovni zamestnancov. Takže nedá sa vychádzať z toho, že by súdny dvor používal rovnaký pojem zamestnanca pre všetky oblasti. Pokiaľ ide o Rakúsko, tak táto definícia v tomto návrhu by bola širšia než to, čo my chápeme takto v Rakúsku. U nás sú východiskami osobná a hospodárska závislosť, takže zamestnávateľia, zamestnanci sú viazaní na pracovný e, typ, e, miesto, čas integrované do daného podniku. Tento pojem nezahrňuje freelancov e, a pracovníkov na voľnej nohe, jednoducho pracovníkov, ktoré sú veľmi podobné povahe zamestnancom. Toto je veľmi podobná definícia ako v tej smernici. Podoba, osoba v podobnom zväzku ako zamestnanec, pre ňu neplatí toto právo. Bol by to veľký zásah, minimálne v Rakúsku, pre osoby, ktoré nie sú zamestnancami pre ne neplatí napríklad právo týkajúce sa dĺžky pracovnej doby. Ďalej povinnosti informovať, ktoré sa rozširujú. Chcem poukázať, aké problémy tu by mohli vystať v budúcnosti. Napríklad by sa malo informovať aj o ustanoveniach, o výpovediach, zmenách e, pracovného zväzku. To je veľmi často zložité a e, horizontálne zasahujúce viaceré zákony rôzne pravidlá pre postihnutých, e, pre členov závodných rád a tak ďalej. Je to trošku namáhavé. V budúcnosti by sa mali udávať aj e, špeciálne referenčné časy a hodiny pre pracovný čas. To je koncept, ktorý v Rakúsku a v iných krajinách nie je známy, možno preto, že v Rakúsku neexistujú zmluvy na nulový čas. Článok 4 predpokladá. No a to bolo dôležité, to, to odpovedalo praxi. Tá prax je veľmi často tá, že pred e, za, e, začatím týchto zväzku sa dohodnete na najdôležitejších bodov, odmeňovanie, trvanie, ale detálnejšie body k, pra, k pracovnej dobe, e, odmeňovanie a vzdelávanie, to sa často vyrokuje aj v prvých e, týždňoch pracovného zväzku, takže potom vlastne príliš neskoro tieto informácie sú k dispozícii. Pre nás je dôležité, aby i naďalej bola lehota aspoň jedného mesiaca. Aby bolo možné splniť všetky informačné povinnosti. No a prejdem k článku 8. Viacnásobné zamestnanie. Tu treba zdôrazniť, že zamestnávateľ je zodpovedný za dodržiavanie hraníc a to aj vtedy, e, keď zamestnanec čerpá pracovný čas aj v iných zamestnaniach a vtedy treba vedieť, zamestnávateľ musí mať možnosť obmedziť pracovný čas alebo e, pracovné výkony, ktoré zamestnanec odvádza niekde inde. Teraz prídem k článku 9 ktorý reguluje pracovný čas, ktorý nepriamo má dopady aj na dohody o nulovoj, nulovom pracovnom čase, ktoré v Rakúsku neexistujú však. Eh, má to rôzne právne dopady, keď eh, referenčné hodnoty, hodnoty a referenčné hodiny sa neudávajú a, a to by minimálne v Rakúsku obmedzilo flexibilitu. No prečo v, v, v Rakúsku je možné nariadiť eh, prácu nad čas, a kebyže, ak by sa neuvádzali referenčné hodiny, tak možno by neexistovalo právo nariadiť prácu na čas a to by veľmi obmedzilo prácu a flexibilitu. Ja dnes sa dostanem domov až večer a to môj, to je mimo môjho pracovného času a to by som mohol ja tomu to odmietnúť, pretože to je mimo eh, môjho pracovného času. Môj bežný pracovný čas eh, je cez deň a článok 9 zahrňuje osoby, ktoré sa podľa smernice o pracovnom čase dajú vyňať ako členov príslušníci rodiny alebo členovia rodiny. Napríklad článok 10 podľa mňa je problematický, pretože slova predvídateľný, predpovedateľný a nie jednoznačný a, a podniky môže, môže príliš zavezovať. No a keď prejdem ďalej, článku 11, tu nie je úplne jasné, ide o vzdelávanie a o vzdelávanie zadarmo znamená to, že zamestnanec neznáša náklady, alebo znamená to aj, že má nárok na úhradu nákladov alebo na mzdu. No, v Rakúsku je to tak, že zamestnanci platia vzdelávanie, ale keď zamestnávateľ ale, keď, ale teda zamestnávateľe znašajú náklady, ale keď zamestnanci um, príliš skoro odídu z firmy, tak musia uhradiť to zamestnanie, ale eh, to vzdelávanie. Ja sa pýtam, či je to eh, prípustné, ako je to myslené. Ďalej, ďalší dôležitý bod, e, pretože existujú kolektívne zmluvy pre takmer všetkých zamestnancov. Článok 12 umožňuje odchýlky a výnimky. No a bolo by tu dôležité, aby sa to nesťahovalo na nové kolektívne zmluvy, ale aj na existujúce kolektívne zmluvy, ktoré regulujú vzdelávanie, pracovný čas a tak ďalej. To je dôležité, pretože v Rakúsku e, sú časté kolektívne zmluvy. No a teraz prejdem k článku 13, ktorý hovorí, že všetky úrovne, na ktorých pracovné právo je regulované, musia implementovať smernicu. To je podľa mňa problematické už preto, že smernice alebo návrh smernice aj pre, by mal platiť aj pre existujúce zmluvy a nie len pre novo uzatvorené e, zmluvy alebo kolektívne zmluvy. Takže my to považujeme za zásah do autonómie sociálnych partnerov a aj za zásah do existujúcich zmluv. Budem sa tomu ešte neskôr venovať. Článok 14 ten tiež prináša nové nástroje a paradigmy. Povedané, je to vrátenie dôkazného bremena a môže to byť zásadné, ak podnik nejakú informáciu neposkytne z akýchkoľvek dôvodov, tak sa dá ak, ak sa dá napríklad predpokladať, že nie je tam skúšobná lehota, alebo pracovný pomer je na dobu neurčitú, to je podľa mňa E, neprimeraná, neprimeraný právny následok a bolo by dobré uložiť členským štátom povinnosť prijímať opatrenia a sankcie na implementáciu smernice, ale v konečnom dôsledku nástroj, ako sa to robí, to nechá smernica na členské štáty. V Rakúsku napríklad Istú kolektívne zmluvy a všetci e, zamestnanci platia do zamestnaneckej komory a preto sa zaručuje, a tým sa zaručuje aplikácia práva EÚ. Blížim sa už ku koncu. Článok 17 reguluje ochranu pred prepustením a podľa nás si to vyžaduje iný právny základ podľa dohody EÚ o fungovaní EÚ, čo si vyžaduje jednomyselnosť, pretože pravidlá o prepúšťaní a ukončení pracovného pomeru sú veľmi citlivé, pretože sa týkajú nie len zamestnancov, zamestnávateľov, ale aj pracovného trhu. Budem príklad, článok 17 hovorí, že určité nespravodlivé prepustenia majú byť zakázané, ale v Rakúsku je zvyčajné, že ako zamestnanec že zamestnanci majú právo napadnúť eh, prepustenie. Či to je rozdiel, či niečo je zakázané, alebo či je napadnutelné. Rakúsky systém je dôležitý pre pracovný trh, pretože v Rakúsku dobre funguje. Článok 21 som naznačil, tento návrh má platiť aj pre existujúce zmluvy. To pokladáme za problematické v Rakúsku. Pred pár rokmi sme niektoré doložky pre zamestnancov zlepšili a urobili sme to pre nové zmluvy, pretože sme povedali, že tí zamestnanci, ktoré majú ešte staré, dlhoročné pracovné zmluvy, sú z pravidla dobre chránení a bolo by nespravodlivé zasahovať do existujúceho práva. A teda ak by to malo platiť, tak len pre nové zmluvy tým som sa dostal k záveru. Návrh, predložený návrh obsahuje mnohé nové práva a predpisy, ktoré menia podstatu súčasnej smernice, obsahuje nové paradigmy, veľké zasahovanie do národného práva, opätovne definícia zamestnanca, hranice medzi zamestnancami a SZČO. To je možno najdôležitejšia hranica, ktorá existuje v právnom poriadku a môže to mať dopady, ktoré si teraz ešte ani nedokážem predstaviť, 5 rôzne eh, definície zamestnancov, zamestnávateľov na seba narazia. Takže z nášho pohľadu to odporuje cieľom refitu a totiž eh, bojovať proti byrokracii, a odporuje to zásadám boja a odburávania demokra- e, byrokracie. To je všetko, ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Vy ste sa dostali na záver vašej prezentácie. Áno, ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi zaujímavé. Na slovo teraz dostane pán Nils Trampe, predseda pracovnej skupiny Business Europe pre priemyselné vzťahy. Nech sa páči, máte zhruba 10 minút. Ďakujem veľmi pekne za prvé za pozvanie a ďakujem za to, že ste nám dali viac ako tie bežné 3 minúty, ktoré v prípade tejto náročnej smernice by nestačili, pretože treba viacej času. A keď sme si prvýkrát prečítali e, smernicu a odvodne komisie, vyvolalo to dojem, že táto smernica týka hlavne nových foriem zamestnania ako napríklad platformiem, ale v skutočnosti, ak tomu sa ešte vrátim, keď sa dostanem k tomuto špecifickému bodu, táto smernica bude mať dopady na všetkých e, zamestnancov a v niektorých ustanoveniach to bude mať dopady na vysoko kvalifikovaných zamestnancov s vysokými príjmami. A my máme obavy, že niektoré z tých dopadov budú znamenať, že spoločnosti nebudú také ochotné zamestnávať vysoko kvalifikovaných zamestnancov a namiesto toho uzatvárať zmluvy s poskytovateľmi služieb, s platformami napríklad. To je v poriadku, ale nútiť ich, aby nemohli zamestnávať ľudí a namiesto toho E, budú využívať služby iných. To možno e, by nemal byť zámer takéto smernice, a predtým, než zajdem do detajlov, e, tak len trošku k tomu, koho ja zastupujem, Business Europe. My zastupujeme spoločnosti, ktoré zamestnávajú ľudí. Nie sú to platformy, nie sú to spoločnosti, ktoré zamestnávajú ľudí a preto často sú v konkurencii s novými formami práce. My chceme zaistiť rovnaké podmienky pre všetkých v tejto oblasti. Ďalej myslíme si, že musí byť eh, jasnosť medzi zamestnancami a zamestnávateľmi o hlavných právach a povinnostiach v rámci pracovnoprávnych vzťahov na pracovisku. No a preto my podporujeme už od roku 1991 smernicu, eh, ktorá sa teraz revituje. podporujeme refit. Takže toľko na úvod. A rovnako si myslíme, že je potreba modernizovať smernicu z roku 1991, ktorá bola prijatá ešte predtým, než začal tak široko používať internet. Takže to je hlavná vec, ktorú chcem povedať. No a predtým, než začnem hovoriť niečo o našich názoroch na návrh komisie, Možno niektorí z vás si myslia, že prečo nerokovali sami ako sociálni partneri. My sme to chceli urobiť, ale skutočnosť je taká, že komisia použila dva roky na analýzu refitu, potom sme museli ďalší rok čakať, predtým, než nás konzultovali a už 6 týždňov potom my sme požiadali o nejaké vysvetlenia rokovania komisie povedala, že to nepodporujú a že oni predložia návrh do konca roka, či, čo nám dal dobrú možnosť na rokovania. Čiže my sme chceli rokovať, ale bohužiaľ nemali sme reálnu šancu kvôli tomuto časovému tlaku. Takže v rámci tých 10 minút sa nemôžem venovať všetkému. Doktor Gleisner už eh, niektoré z mojich bodov, ktoré som chcel hovoriť, odbavil a ja nebudem hovoriť o definícii zamestnanca v Európe, ja však myslím, že sú dobré dôvody na to, aby sa to urobilo, aby to urobili politici a sociálni partnery, pretože pracovný trh sa neustále rozvíja. Nikto z nás nedokáza ešte predpovedať, aké formy práce vzniknú 10 rokov a preto politici a sociálni partnery musia dobre sformulovať definície od toho, kto je e, zamestnanec, kto je zamestnávateľ návrh komisie o nepriamom zamestnávateľovi, tak nesúhlasíme s týmto návrhom, pretože si myslíme, že zamestnanec musí vedieť, kto je jeho alebo jej zamestnávateľ. Nemôže byť viacero možností, musí byť len jedna. A preto my nepodporujeme návrh komisie v tomto a okrem toho, ak sú nejaké pochybnosti o národnej situácii a tu súhlasíme s návrhom komisie, sú členské štáty, sú nejaké pochybnosti, musia mať možnosť povedať, toto je zamestnávateľ. Čiže toto podporujeme, ale nie nepriamého zamestnávateľa. Teraz sa informačná časť, a doktor Gleisner to povedal, o nároku na vzdelávanie, a školenia, s tým súhlasím, aby sme ešte dodali, že pre zamestnancov je dôležitý nie nárok na vzdelávanie. To by bolo dokonca zavádzajúce eh, pre mnohé spoločnosti, čo získate v rámci školenia, vzdelávania, to je oveľa viac ako národné školenie. Takže my myslíme, že treba informovať zamestnancov o tom, aká je stratégia spoločnosti v tejto oblasti a to sa často nachádza v vnútorných pravidlách spoločnosti, takže týka sa to každého spoločnosti vrátane tých eh, novozamestnaných. No a pracovný čas. My navrhujeme, že treba alebo pracovný harmonogram treba rozdielovať medzi tými, ktorí majú tú najpredvídateľnejšiu a najmenej predvídateľnú prácu. Je to úplne nová vec, nie je to právne známa záležitosť a funguje to v skutočnosti, e, ako sa dá povedať, e, že ste zamestnanec alebo pracovník, ktorý pracuje e, predvídateľným spôsobom a nepredvídateľným. A to je nová, nov, nový právny pojem. A my teda navrhujeme, aby vznikla právna istota, aby sa eh, používalo to, čo je v súčasnej smernice, aby si informovali o bežnom pracovnom dni alebo pracovnom týždni a ste informovali aj toho, čo sa deje mimo. Ak ste v situácii, keď musíte niekedy pracovať mimo bežnej pracovnej doby, pracovných dní, čo sa stane potom. Ten nový element, ktorý bol rozumný v takejto smernici, pretože to by eh, prehlbovalo právnu neistotu a minimálne práva maximálne trvanie, ja tomu nepoviem veľa, paralelné zamestnávanie, petovne, pre spoločnosti je veľmi dôležité, aby kľúčoví ľudia ako IT technici, môže byť pre spoločnosti to veľmi nákladné, musia okamžite konať. Takže ľudia, ktorí sú zamestnaní ako technici v spoločnosti, keď kolegovia bo máte nejakú krízovú situáciu, tak eh, je to skutočný problém. Takže tuto sú vysoko kvalifikovaní ľudia s vysokým príjmom, no a je dôvod eh, povedať, že oni by mali mať eh, právo na inú prácu, o ich platí spoločnosť na to, aby boli dostupní v prípade nejakých poruch. Komisia hovorí, že len v prípade obchodného tajomstva môžeme brániť ľudí, ľuďom, aby mali druhého alebo tretieho zamestnávateľa. Tým súhlasíme, ale e, nie je tam zahrnutý ten element, o ktorom som hovoril ja, minimálna predvídateľnosť práce. Komisia opätovne hovorí to o najpredvídateľnejších a najmenej predvídateľných predvídateľnej práci na opätovne, ak by sme to mali detálnejšie povedať, tak hlavne tí vysoko kvalifikovaní, vysoko platení pracujú v tých najmenej predvídateľných podmienkach, keď nezohľadňujeme nejaké špecifické skupiny, tak väčšinou sú to E, vysoko kvalifikovaní zamestnanci alebo pracovníci, ktorých regulujeme, e, sú regulovaní e, viac spôsobmi, ako navrhuje komisia. Ich reguluje nariadenie o nadčase, o bonusoch, príplatkoch a tak ďalej a tak ďalej. Takže návrhy komisie Zhľadňujú realitu rovni spoločnosti a ďalej, čo je Vlastne rozumná výpovedná lehota. To nie je nejak právne záväzná koncepcia, takže nikto nevie, čo to znamená. Takže opätovne e, títo ľudia sa dostávajú do nejakého bezvahového, do nejakého vákua. Takže že existujú tri smernice, ktoré regulujú a vytvárajú možnosti na prechod do inej formy zamestnania. Sú to smernice o čas na, na čiastočný úvezok cez aj eh, sprostredkovateľskú agentúru. A ďalšie, no a oni sa zoberajú týmito druhmi práce na to, aby eh, podporili prechod na inú formu zamestnania. No a návrh komisie v tomto smere je taký veľmi všeobecný, takže musím hovoriť, že by sa mali týkať iba iných foriem pár, alebo myslím, že by sa mal týkať len tých foriem práce, ktoré zatiaľ nie sú regulované ďalej sú tu dohody sociálnych partnerov, takže týmto návrhom komisia zasahuje do dohôd sociálnych partnerov. Vidím, že už sledujete čas. Chcete, aby som skončil? Už som takmer na konci. A čo sa týka vzdelávania, školenia, myslíme, že tam, kde máte povinnosť poskytnúť školenie, to podľa nás je zdravie a bezpečnosť. No a na to, aby neboli nejednoznačné pravidlá, malo by to tam byť napísané, že sa to týka zdravia a bezpečnosti kolektívnym zmluvám. Doktor Gleisner už o tom hovoril. Ja dodám ešte, že my vítame, že komisia povie, hovorí, že chcú rešpektovať dohody sociálnych partnerov na národnej úrovni a že sa tam, môžu tam byť rozdiely, keď sa rešpektuje celková ochrana, ale nechápame, prečo komisia sama sa odkláňa od eh, predchádzajúcich smerníc ako smernica cez protokovateľské agentúry, napríklad tým, že hovoria, že to môže byť len v špecifických situáciách, v špecifických sektoroch, eh, keď sa môže uplatňovať kolektívne zmluvy namiesto smernice. A to nie je situácia. Minimálne požiadavky v tejto lode sú horizontálne a aplikujú sa v kolektívnych dohodách a myslím, že Počuli sme príklad eh, Rakúska, to isté platie pre viaceré členské štáty, takže to tiež eh, musí byť zmenené. Potom článok 13, plnenie. O tom sme už hovorili, spomínal to pán doktor Kleisner. A potom e, zvyšok tej smernice, e, o tom tiež už pohovoril on. Ja by som chcel len doplniť, že necháme, nechápeme úplne tie minimálne práva že vlastne to sa týka iba vysoko kvalifikovaných pracovníkov a s vysokým platom a nechápeme, a že potrebujeme nejakú špeciálnu ochranu proti propušťaniu, čiže nechápeme, prečo by mali mať nejakú špeciálnu, nejaké špeciálne zabezpečenie. Takže to je všetko z mojej strany a ďakujem. Thank you. Uh, I will now give... Ďakujem. Teraz by som rada dala slovo pani e, Výpke, e, Výpke Várnekovej, ktorá je právnou poradkyňou v ETUC. Ďakujem za to, že ste ma sem pozvali. Ja nebudem teraz spomínať jednotlivé články tejto smernice. Rada by som zdôraznila niektoré dôležité body. Ehm, naša spoločnosť víta prepracovanie existujúcej smernice. Vítame tie ehm, ciele, ehm, ktoré majú posunúť na novú úroveň európske sociálne práva. Podľa nás je zásadné, aby sme ukázali, že sa tá smernica aktualizuje a že v Európe, a že ukážeme, že v Európe majú pracovníci zabezpečené svoje práva dúfame, že sa tá smernica dostane do života ešte pred nadchádzajúcimi voľbami, aby e, zistili pracovníci, že naozaj táto smernica mení veci. Ten e, cieľ, e, o ktorom sa hovorí v návrhu komisii, je ten, že pôjde o ochranu pracovníkov. A Eh, podľa nás sú potrebné ešte ďalšie pozmeňovacie návrhy, aby sme eh, dosiahli tento cieľ. A týka sa to najmä zraniteľných pracovníkov a prac, netypických pracovných eh, pomerov. pomerov. Ehm, táto smernica je napísaná skôr pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Myslím, že sa musíme pozrieť aj na druhú stranu. Takže tento návrh podľa nás ešte nie je úplne e, dobrý. Mm, ak toto zostane bez pozmeňovacích návrhov, bez pozmenení, tak e, e, pracovníci nebudú mať dostatočné zabezpečenie, dostatočnú ochranu. A keď si to prečítam teraz, tak keď dá na zamestnávateľ pracovné podmienky na papier, tak má informovať pracovníka, že splňa e, pravidlá smernice. Ale kde je tá ochrana? Myslím si, že e, tu potrebujeme pomoc parlamentu, aby e, tento text bol ešte, mal vyššiu úroveň ochrany. Máme pozitívny prístup k, k tomu, že sa rozšírilo pole pôsobnosti smernice, čiže posunuli sme sa od zamestnanca k pracovníkovi, to je veľmi dôležité. Ďalej, čo sa týka definícií, tak e, potrebujeme také definície, ktoré sú dostatočne ochraňujúce, ktoré ochraňujú čo najväčšiu skupinu ľudí. Vieme, že niektoré členské štáty majú rôzne riešenia a e, takisto to tam potrebujeme e, zachytiť. Takže no, existujú členské štáty, ktoré pracujú s kritériami a potom ďalšie členské štáty, typ T, pracujú s vnútroštátnymi definíciami. A vidíme to tak, že e, treba zistiť, ktorým smerom sa budeme uberať. Určite máme problém e, slov, so slovami under the direction a myslíme si, že táto smernica e, E, musí fungovať aj v budúcnosti. Takže my sme, e, nie sme presvedčení o tom, že tie e, pojmy ako napríklad platformoví pracovníci sú pokrytí v tomto texte. Možno v tom zmysle, čo už povedali moji predrečníci. Tie výnimky, ktoré sa v texte stále nachádzajú, boli tam aj iné výnimky, ale stále sú v tom texte, a podľa nás to treba škrtnúť. Vy tam hovoríte o informačnom balíčku a o načasovaní. Podľa e, nás by malo byť prioritný pracovný vzťah a e, je to pre mňa veľmi ťažké pochopiť v čase, keď robíme všetko prostredníctvom strojov a internetov, že e, ľudia stále potrebujú 4 týždne na to, aby to dostali na nejaký hárok papiera. Myslím na malé podniky. Tam väčšinou o, o, zamestnávateľ vie na základe akých podmienok nieko príjma. A Dúfame, že sa z textu, do textu dostane zákaz atypických kontraktov. Ehm, myslíme si, že flexibilné zmluvy a neisté zmluvy by nemalo by, ehm, byť ochraňované biznis modely v Európe. Čo sa týka predvydateľnosti, to je článok 9 a podľa nás je to naozaj podstatný článok. Myslíme si, že potrebujeme hranice e, pracovnej doby, ktoré e, sa naťahujú dlhšie ako 7, týždňov, 7 e, dní v týždni alebo 24 hodinový deň. Čiže tamto vôbec nie je jasné, čo to je pracovná doba, aké sú referencie. Myslím si, že toto si každý vysvetľujeme ináč. A vy ste hovorili aj o rozumnej výpovednej dobe Dobre by tu bolo mať úplne jasno a e, hovoriť o tom to so sociálnymi partnermi, aby sme o tom rokovali. Čo sa týka e, zraniteľných pracovníkov, ohrozených e, pracovníkov, tak pre nás je to naozaj zásadné. V článku 9 sa hovorí, že veľmi flexibilná e, práca by mala byť e, drahšia. Nemali by e, byť žiadne dotácie alebo teda stimuli na to, aby zamestnávateľia využívali takýto typ zmluv. Prečo napríklad by tam nemala byť trojmesačné, trojmesačné obdobie? aby to boli vlastne zaručené odpracované hodiny, aby to bolo v zmluve. A jedna z našich myšlienok je taká, že by sme povedali, že keď už pracovník e, príde domov alebo keď je skôr doma, tak by mal predsa zaplaten, byť zaplatený za e, e, aj tú výpovednú lehotu, či už pracoval alebo nie. Potom ďalšia vec, prechod k bezpečnejšiemu zamestnávaniu. A myslím si, že ten text ani článok 10 nie je úplne uh, silný. My, sme, my máme požiadavky. Uh, pracovník uh, môže požadovať rôzne veci, čiže malo by byť správne, aby sme sa pohli k bezpečnejšiemu zamestnávaniu. Uh, k istejšiemu zamestnávaniu a zamestnávateľ by toto mal e, zohľadniť a odmietnutie by malo byť založené len na objektívnych dôvodoch. Keď sa pozrieme na články ohľadom zavadzania, tak e, tam máme pozitívny prístup, ale jedna veľmi dôležitá vec je tá prezumpcia a chceme, aby to bolo povinné a nie alternatíva, aby si členské štáty mohli vybrať medzi dvoma systémami, pretože len právna prezumpcia pomáha v pracovníkov v takejto chvíli. Takže aby som to zhrnula, podľa nás je to naozaj veľmi hodnotný návrh, keď sa to ešte dá ešte doplní. Naozaj to bude veľmi e, dobre zlepšenie pre pracovníkov a ako som už povedala, bolo by dobre, keby to naozaj vošlo do života ešte e, počas tohto legislatívneho obdobia. Ďakujem. E, ďakujem pani Vanek a teraz dám slovo e, spravodajcovi a deňovým spravodajcom a najprv dám slovo pánovi Calvé Šambon. Ten má 3 minúty, nech sa páči. Marita, thank you. Ďakujem, Marita. Radšej ste ma mali menovať, aby som uzavrel mierovú zmluvu medzi Izraelom a Iránom, ako byť tu. Ja som sa už stretol s týmito kolegami. Myslím si, teda ja neodpoviem na všetko, ale myslím si, že je tu mnoho konkrétnych bodov, ktoré mm, zaujali moju pozornosť a to z oboch strán. Iba som teda spomenul niekoľko príkladov. Bol by som naozaj opatrný, že e, celá smernica by e, bola ohrozená týmito návrhmi. Samozrejme, e, je tu niekoľko aspektov, ktoré by mali byť povinné, ako povedala pani z E EC. A mnoho vecí už bolo povedaných, pretože ste nasledovali bod po bode. Ale tu ide o to, aby sme pochopili, že sa tu e, stač, snažíme e, prispôsobiť základné práva na informáciu a v tom zmysle, a či a ako je predvydateľnosť možná pre pracovníkov. Toto sa netýka subsidiarity, toto e, je e, vec logiky a e, múdrej decentralizácie. Čiže toto je prvá vec a je pravda a musíme priznať, že to zachádza za myšlienku zamestnanca. čo to znamená teda? Nezaujíma nás to, ako jednotlivé národy budú rozvíjať to, čo považujú e, za krátkodobné zamestnanie alebo zamestnanie na požiadanie. Ak existuje nejaká závislosť, tak to musí byť jasné. Musí byť závislosť medzi pracovníkov a niekým, kto ho zaplatí, aby to urobil pre mňa musí mať e, právo vedieť e, o základných veciach e, ohľadom svojho pracovného pomeru. Čiže potom sa tu nabarujú rôzne nuance, a, ale rôzne otenky, ale myslím si, že po dobrom rokovaní dospejeme k dobrým výsledkom. Thank you very much. On my list I have... Ďakujem. Teraz mám na zozname pána Denisa Radkeho.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 Nech sa páči, pán Javi López, máte slovo. Ďakujem, vážená pani predsednička. Pozorne som sledoval všetky tri vystúpenia a ja ako tieňový spravodajca by som položil niekoľko otázok a niekoľko poznámok. Prvý komentár. Podľa nás je to dobré východisko k diskusii s komisiou Mm, ohľadom tohto návrhu. Myslíme si, že je to pozitívna iniciatíva. E, komisia musí vytvárať isté minimálne úrovne práv. Samozrejme musí rešpektovať národné, e, vnútroštátne špecifika a bude regulovať nové tendencie, ktoré sa objavujú na trhu. A teraz moja otázka, tie definície chápem, že niektorí tu vyjadrili isté pochybnosti, čo sa týka európskej definície, že nepotrebujeme takúto definíciu. My máme iný problém. Je to pokrytie alebo dosah, ktorý bude mať e, táto smernica. To je dôležité. Istota a bezpečnosť pri uplatňovaní e, smernice a noriem a potom schopnosť uplatňovania a vymáhania mm, tejto smernice. A to súvisí s definíciou. Čiže ja by som si rád vypočul nejaký komentár na túto tému. V podstate ten návrh komisie um, tu vlastne odzrkadluje európsku judikatúru. Potom rád by som sa spýtal na to, ako by sme podľa vás mali regulovať atypické zmluvy a upravovať nové formy práce. To sú dve veci, ktoré nás znepokojujú. Jednak e, tie dočasné zmluvy, zmluvy na 0 hodín a potom podobné zmluvy. A ďalej e, práca na platformách. Tu boli vyjadrené pochybnosti, či by Návrh komisie tiež pokrýval tento spôsob práce. Podľa nás túto vec treba, e, by bola viac hodná. Čo sa týka o, informačného balíčku a práv, tak berieme na vedomie tie pochybnosti a komentáre, ktoré boli vyjadrené. Podľa nás je to príležitosť vyjadriť ako máme, e, dostu- ako máme postupovať, e, pokiaľ ide o transparentnosť a istotu.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 Takže pani Jaslovecka požiadala o slovo, nech sa páči. A potom pán Man. Ďakujem, e, pani predsednička. Najprv by som chcela zablahoželať za, e, vám k tomuto verejnému vypočutiu, pretože len ojedinele máme možnosť vypočuť si expertov, ktorí tak detailne prezentujú svoje názory e, o práci na dokumente, či k tejto smernici. Ja by som chcela poďakovať za e, analýzu e, po jednotlivých článkoch, ako to analyzovali prví e, dvaja rečníci. Povedali ste nám, ako tieto pravidlá budú fungovať v, v každodennom živote. Ale som veľmi prekvapená e, Prekvapuje ma správanie Európskej komisie, lebo ona podceňuje e, sociálnu konzultáciu, podceňuje e, správy e, o situácii v sociálnej politike. A toto je naozaj znepokojúce, pretože v súčasnosti žijeme v takom období, ktoré je plné zmien a um, tieto zmeny môžu nastať um, v budúcich 5 či 10 rokoch a sú to veľmi dôležité zmeny na pracovnom trhu. Sú to nové modely zamestnávania a um, budú aj nové formy um, obchodu a tak ďalej. Často um, počúvame aj komentáre ľudí, ako sa môžeme pripraviť. Ale my uh, stále sme v blúdnom kruhu a e, nedarí sa nám na to všetko pripraviť. Pani Hartwig hovorila o nových spôsoboch práce na platformách. Ja by som chcela poprosiť našich hostí, aby nám povedali, čo bude zvlášť dôležité na to, aby sme pripravili naozaj dobrú európsku legislatívu, aby sme to pripravili pre nové formy zmluv, e, teda pracovných zmluv. Ďakujem teraz dávam slovo pánovi Manovi. Ďakujem. Podobne ako Danuta by som rád poukázal na to, že to považujem za dobré riešenie, aby sme prizvali e, expertov, prinesú nové obsahy, môžeme sa mnohé naučiť. Správne sa poukázalo na to, že pri tých e, rozdieloch zväzovať tie e, rozdiely. Tá európska cesta musí spočívať v tom, že čo najskôr dosiahneme zblíženie, tak, aby sme mohli povedať, že zapojili sme krajiny, nechceme mať bloky, blokovať, chceme spoločné úpravy, ale keď budú rozdiely takéto veľké, bolo by nesprávne rozhodnutie hovoriť, že sa to musí riadiť e, európskym právom. Ja považujem za veľmi správne zapojiť sociálnych partnerov. Je dôležité, aby sa spom vyjadrili. To sa neudeje vo všetkých členských krajinách EÚ. Na európskej úrovni e, bez tej potrebnej sily. Ale to tu už zaznelo. Chápem, keď tu ktokoľvek povie, že ľuďom e, nielen kvôli európskej voľbám, ale všeobecne dajte im povedomie, že sociálna politika nie je nejakým okrajovým opatrením, ale integri- integrálnou súčasťou. Postarajme sa teda aj o to, ako môžeme riešiť a redukovať množstvo takýchto prekárnych pracovných miest. Tarifné, kolektívne zmluvy, ktoré sa dosiahnu odbormi, ale pričinia sa i zodpovední zamestnávateľia. Ďalej musíme diskutovať to budú nielen tieňoví, ale i my, e, radoví poslanci. K odseku 8 sa chcem spýtať prácu, e, otázku na viac násobné e, via, pracovné miesta, rôzne rozdiely, takisto v bode 10, tá predpovedateľnosť, pozrieť sa na to, do akej miery sme v stave dosiahnuť pravidlá, kde budeme vedieť cítiť, ako tu môžeme otvoriť nejaký minimálny koridor. To je ten náš smer. To je dôležité a e, súhrne chcem povedať, že dôležitá úloha je e, ochrana pred výpovedou. My nemôžeme povedať, že to pre, preklenieme. Do akej miery e, je to len možné, musíme mať vyjednané e, tieto zmluvy, aby zamestnávateľia cítili, že sú zamestnanci cítili, že sú súčasťou takejto dôležitej vývojovej tendencie aby tu panovala spravodlivosť. Thank you, Mr. Mann, Madame Jongerius. Pani Jongerius. Ďakujem odborníkom. Škoda, že tí ďalšia, tí dvaja hostia nemohli prísť. Ďakujem vám však za vašu prezentáciu. Mám trošku otázniky možno mi pomôžete v tejto definícii pracovníka, zamestnanca, pretože nie som právničkou. To možno aj vysvetľuje, prečo sa pýtam túto otázku. Komisia ukazuje, že to je jediné, čo robia pri definícii pracovníka, zamestnanca, je nadviezovanie na e, judikatúru e, súdneho dvora. Ja som sa, by som si kladla otázku, ako je možné, e, môžeme byť v rozpore s právom rakúskym. V rôznych členských krajinách to môže byť takisto tak. To je ten otáznik. Robí komisia viac, než toto v, v tejto definícii, alebo len je tu len uh, judikatúra. A ak tomu tak nie je, ako by je možné, aby uh, ako to môže viesť k problémom napríklad s, s rakúským pracovným právom. Sociálne partnerstvo, dohody v tejto oblasti e, som sklamána z tej skutočnosti, že e, dohody e, sociálnych partnerov k pracovníkom v tejto kolektívnej oblasti sa neriešilo európskou legislatívou, ale to je iná téma. Ja som sa zamýšľala nad tým, čo Ak by ste boli bývali mali čas na sociálny dialog, a to sa pýtam k zástupcu Business Europe, čo by, aký by to malo obsah, ako pracovníci s ne, e, e zabezpečenými pracovnými kontraktami by z toho mohli mať e, úžitok. E, dokázali by ste vyložiť svoje e, karty. Možno by mohol jeden z vás reagovať, pokiaľ ide o otázku, či by to bolo uspokojivé, či nie. Pretože teraz čo by bolo bývalo možné? Pretože teraz ste povedali, že niečo by bolo bývalo možné. Čo by to bolo bývalo zmenilo u pracovníkov v Európe? Thank you. Uh, we'll go back to, uh, uh, Ideme ďalej. Um, yes, I'll give the floor first to uh, Mr. Baumler, who is the rapporteur. Pán Baumler, spravodajca za ECOSOC, ktorý by mal byť diskut, uh, diskuto, di, sa zapojiť do diskusie, kým sa vrátime. Uh, a dáme slovo e, našim panelistom. Nech sa páči, pán Baumler, máte slovo. Ďakujem za to, že môžem vystúpiť. Nadviažem na to, čo povedal správodajca Európskeho parlamentu. Za posledné mesiace sme viedli rozhovory medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a ich, ich zastúpeniami vo výbore a boli to veľmi, veľmi sa to podobalo na rokovanie o miery. Teším sa teda v tejto súvislosti, že môžem povedať o, čo si o príslušnom kompromise. Prešli sme to jednotlivými pracovnými skupinami a budúci týždeň to bude v pléne. Pritom je tá línia podobná tej, ktorú ju, ako ju načetol Thomas Mann. Nám by bolo najpríjemnejšie, keby tieto otázky sa riešili rokovaniami medzi odbormi a zamestnávateľmi. Vidíme však, že to nie je možné všade v Európe. Takže tešíme sa na ten návrh, ale chcem povedať, že e, e, máme pochybnosti pri definícii, e, či je zapojené to e, kritérium nezávislosti, e, po, mm, e, rôzne pokyny, či už písomná alebo ústna. Na to by sme chceli poukázať, že treba dbať na to, aby pracovníci platform, ktorí nie sú skutočnými e, pracovníkmi, tu máme pochybnosti k tomu, k tej definícii e, zamestnávateľa, tu by bolo treba tiež vyjasniť. A pokiaľ ide o povinnosti informovať malo by byť možné v tomto digitálnom období dať každému zmluv vtedy, keď začne jeho práca. Malo by to byť vedomé a možné. A ak to tak nie je, treba sa pýtať, prečo takéto problémy vznikajú. My sme toho názoru, mali by byť flexibilnejšie možnosti u malých podnikov a poukazujeme na to, že u oznámení, u tarifných zmluv že musí byť možné mať čo najpraktickejšie zmluvy, ktoré nezaťažia a zamestnávateľa. Pokiaľ ide o pracovné podmienky, sme za to, aby tu, boli, aby tu neboli nulové zmluvy s nulovým časom. E, prekvapilo ma, že v Nemecku to je vôbec možné a vďaka vplyvu Európskeho parlamentu a komisie sa to teraz rieši. My považujeme za potrebné mať silnejšiu reguláciu, pretože ľudia, ktorí sú v týchto pracovných zmluvách, sú osobitne zraniteľní. U prekérnych pracovníkov je dôležité nielen právo informácií, ale aj isté pracovné miesto. Inak v právnom zmysle nemožno hovoriť o zmysle. Pre nás je dôležité tiež to, aby tento návrh komisie aby na národnej úrovni cez sociálnych partnerov mohli byť vlastné predpisy, pretože to je pre nás najlepšia cesta. Ďakujem. odpovedal na niektoré z otázok. Nech sa páči. Ďakujem. všetkým, ktorí vystúpili. Tento návrh e, je konkrétnym nadviazaním na európsky pilier e, o sociálnych právach je to balíček, ktorý treba spájať s návrhom e, na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, takisto odporúčanie komisie o sociálnej ochrane pre všetkých. To z časti e, sa venuje aj otázke zabezpečenia adekvátnej sociálnej ochrany SZČO Ako tu už bolo bývalo zaznelo, je to dôležitá odpoveď v, reagujúca na nárast tých neštandardných pracovných e, zväzkov. Za posledné roky minimálne polovica tých pracovných zmluv je neštandardnej povahy. Veľmi veľa krátkodobých e, e čiastočných úväzkov. Nárast jednoducho tak povediac, prekérnych pracovných podmienok. A cieľom komisie je nájsť tú rovnováhu medzi dobrou trhovou flexibilitou a na druhej strane tvorbou pracovných miest, vyvíjaním nových foriem práce, ale tiež chrániac zraniteľné a prekérne pracovné podmienky, a to nás eh, privádza k, tomu, k tej otázke eh, toho, kto je pracovník, kto je chránený. Definícii jednoducho. Jedna z prvých foriem je tej, tej zraniteľnosti je nemať samotný štatút eh, pracujúceho. A ako tu mnohí už povedali, komisia navrhuje kodifikovať dobre zakotvený pojem pracujúceho alebo zamestnanca zo strany e, súdu zakotvený už v roku 1986. Je tu množstvo e, rozsudkov od vtedy, stanovisk súdu s cieľom e, skonštatovať, či ekonomicky aktívna osoba je dobrovoľníkom SZČO alebo naozaj zamestnaneckom vzťahu. Táto formulácia je kompatibilná so spôsobmi, ktoré, v ktorých definovali členské krajiny zamestnanca. Neznamená to, že by fundamentálne museli e, rekonštruovať svoje zákonodárstvo. O čo tu ide, že treba transponovať tú smernicu. Členské krajiny musia definovať, koho to pokrýva. A ak národné definície sa nevzťahujú na všetkých tých, ktorí by spadali pod definíciu v smernici, to by mohli byť rôzni e, pracovníci, pracujúci pre platformy, aby sa toto vyjasnilo v dojednaniach na transponovanie smernice. A ten pojem za tým sa skrývajúci je mať e, smernicu, ktorá je e, do, dobre pripravená do budúcnosti, nové formy práce, v, e, vlastne, ktoré patrí k tejto smernici Nedá sa povedať, že to chráni len formy práce, e, vlastne, ktoré patrí k tejto smernici. Nedá sa povedať, že to chráni len e, platformovú prácu, ale tiež e, veci, ktoré budú spadať pod definíciu zamestnanca. platformovú prácu, ale tiež veci, ktoré budú spadať pod definíciu zamestnanca. na európskej úrovni eh, eh, spustenie rokovaní alebo vývoj toho návrhu stanovené lehoty eh, v dohod, zmluva a komisia, výzva a báza pre rokovania v rámci stanovenej lehoty, ale dôvod že komisia to vôbec predložila, je, že sa to zaoberá výzvami na pracovnom trhu, ktoré sú čoraz výraznejšie a zakotovovať to do svojich právnych systémov a v mnohých prípadoch to môžu transponovať produktívnejším spôsobom. Napríklad tá formulácia rozumné obdobie je tu presne na to, aby umožnila tento koncept, aby sa definoval spôsobom, ktorý bude fingovať pre práva dvomi, dvoma smermi. Na jednej strane e, všetkým zamestnancom sa dáva možnosť mať aktuálne informácie o ich pracovných podmienkach. To je pre nás určitá prirodzená spravodlivosť, že mali by ste vedieť, aké podmienky, informácie o ich pracovných podmienkach. To je pre nás určitá prirodzená spravodlivosť, že mali by ste vedieť, aké podmienky tiež. V tretej kapitole návrhu je množstvo nových e, vecných práv, ktoré vytvoria priestor pre pra- ale je to vývoj, ktorý je dôležitý na ochranu a regulovanie. Otázka teda znie, mal by tu byť sociálnym partnerom, aby sa dohodli na rôznych modifikovaných pravidlách, právach, kde sú pracovníci e, byť viacnásobný zamestnávateľ, ale je to trend, ktorý možno vnímať vo viacerých zamestnaneckých vzťahoch. By nemali byť teda jedinou existujúcou formou. Ale smernica by umožnila, ním, ale je vytvoriť právo pre všetkých zamestnancov a 17. E, hlav, hlav, hovorí o možnosti ochrane zamestnancov, kde by... Skutočne je správne, že sú ustanovenia v príslušných smerniciach, e, by zamestnávateľ mohol odpovedať písomne na požiadavku zamestnanca presunúť sa do predvydateľnejšej AC. Takže my veľmi vítame všetky pripomienky, ktoré sme dostali. Tešíme sa na prácu s par ešte v rámci, v rámci tohto mandátu prijaté a tešíme sa, že sa nám to podarí vytvoriť ochranu pre či existujúce, a ako môžu reago- zareagovať na otázky. Môžete si vybrať, v akom poradí pôjdete. Nech sa páči. Európskeho súdneho dvoru, ale tento tento návrh sa týka hlavne dvoch rozhodnutí. Jedno je z roku 1986 a týka sa iba o slobodu pohybu. A toto je ale niečo iné. Teraz hovoríme o zmluvnom práve a nie o slobodnom pohybe. A ďalšia vec sa týka vzťahu medzi, ďalšie rozhodnutie sa týka vzťahu medzi nemeckou mníškou a jej náboženským rádom. Takže to nemyslím, že z tohto sa dá vyjadriť jedna definícia zamestnanca. Každý štát má stovky rozhodnutí, ktoré e, špecifikujú to vec. V niektorých krajinách vieme, ako rôzne, e, rôzne druhy zamestnaní a zárokových majú rôzne e, podmienky ako zamestnanci, no a e, v praxi toto bude znamenať veľa problémov pre jednotlivé krajiny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ja na úvod na to, ako aktualizovať informácie, ktoré by zamestnanci mali dostať. Ako som už povedal, uvedol som viacero príkladov, ktoré by sa dali mali no, byť jasnejšie, nie také ako návrh návrhu komisie, na platformách a tak ďalej. Na to sme sa pripravovali. Ja chcem zdôrazniť ešte raz v mojom úvode, že sme boli prekvapení z návrhu komisie, pretože na to týka viacerokrát. Týka sa to hlavne vysoko kvalifikovaných a zamestnancov s vysokými mzdami. Mhm. respektíve v jedných krajinách je, eh, by sa mohlo vťať, že sú to nestále neisté podmienky, ale v niektorých krajinách zase práve naopak. No a eh, my sa sú uvedené pre sa, že eh, dva alebo tri razy je možné predlžovať zmluvu na dobu určitú. Takže existujú skutočne celé pravidlá. Ak komisia chce niečo meniť, mali nás požiadať No a my sme však boli konfrontovaní s tým, že sme mali len jeden mesiac a to je um, náročné dokonca aj pre nás ako sociálnych partnerov. Čo sa týka definície, to je ešte stále tu, áno. Je treba tu rozlišovať, je to, by to malo byť na národnej úrovni sociálni partneri v Dánsku práve prijali takú pokusnú dohodu, týka sa to platformiem a teraz existujú pravidla o tom, ktorí sú zamestnanci pre túto platformu ktorí sú SZČO a to všetko regulujú zamestnávateľia na mieste a nie v rámci legislatíve EÚ, ktorá z iných smerníc ako táto, pretože sa skomplikuje situácia, potom len nebude sa môcť prispôsobiť situácia pracovného trhu, ktorom nevieme, ako bude v budúcnosti vyzerať. A ďalšia vec, len nebude sa môcť prispôsobiť situácia pracovného trhu, ktorom nevieme, ako bude v budúcnosti vyzerať. A ďalšia vec, možnosť pre členské štáty prijímať A to je ďalšia vec. A našou odpoveďou v tomto bolo, je tu správa REFIT a hovorí sa, že existujú problémy v niektorých členských štátoch. A my sme boli radi, aby komisia oslovila tieto členské štáty. Zima by to napravili. No a pracovný trh sa rozvíja, Existujú nové formy práce a preto treba mať európsky proces, aby sme zaistili, že to nebude príliš obmedzujúce. A na druhej strane no, pokryť to, kde to bude logické. Takže potrebujeme európsky proces v tejto veci. Ale keď sa to raz určí v smernici, tak je to tam a nedá sa to meniť. A to je ten problém, ktorý máme. A to je moja reakcia. Ďakujem pekne. Ja myslím aj prácu na platformách, alebo pre platformy. A samozrejme je dôležité povedať, že musia byť zahrnuté už v rozsahu pôsobnosti. Takže zamestnanci platformy musia je taký dôležitý, tak aby zamestnávateľ nemohol zakázať zamestnancovi na to, aby ste mohli žiť takým spôsobom, tak nevyhnutne a bohužiaľ potrebujete viac rozmluv. Takže toľko ku platformám, sociálnemu dialogu a kolektívnemu vyjednávaniu o rôznych eh, hodnotách v rámci návrhu nemohlo by byť, aby sociálni partnery spoločne predkladali takéto šablóny a bolo by veľmi užitočné, aby tieto šablóny boli zaistené vo všetkých eh, jazykoch EÚ, obyvateľov zodpovedných. No a pre nás preto veľmi dôležité, že sa venovali otázky, ktoré položil Nielsa, čo, čo sme mohli rokovať, no my hovoríme tam tiež o presunoch, ale zrejme zvažovate zamestnávateľa, Takže pre nás návrh Enrique, myslím, že už požiadalo slovo. Víte, Enrique, myslím, že už požiadalo slovo. Vláda jazyk Cervantesa a okrem toho je tu len jeden tieňový spravodajca a to je socialista, môj krajan, tak preto budem hovoriť španielsky. Toto nie je vyjednávací výbor. Pre mňa